Prvú časť zasadania e, viedol veľmi skúsený predseda a teraz nastúpila neskúsená predsednička, preto e, vás poprosím o zhovievavosť. Som ešte neskúsená, ale budem prísna. Poprosím vás opäť, aby ste mi venovali pozornosť. Vidím, že sa ešte niektorí kolegovia rozprávajú. Podľa článku 7 odsek 1 aktu o voľbe členov Európskeho parlamentu všeobecným volebným právom a podľa článku 4.1 parlament berie na vedomie zvolenie pána Javiera Kuso Permuj s účinnosťou od 15. júla 2014. Vítam nového kolegu a chcem zdôrazniť, že podľa pravidla 3.2, kým nebudú overené jeho poverovacie listiny, akékoľvek spory ohľadom jeho miesta v parlamente za predpokladu, že predložil vyhlásenie o tom, že nemá žiadne nezlučiteľné posty, bude akceptované. Chcem takisto oznámiť, že od skupiny EPP som dostala žiadosť o zmenu v členstve v dvoch výboroch. Zoznam týchto žiadostí bude zverejnený v zápisnici z tohto zasadnutia. Ak nebudú vznesené výhrady pred schválením zápisnice, tieto zmeny budú považované za schválené. To sú oznámenia predsedu a teraz môžeme začať dnešnú rozpravu a poprosím vás opätovne o ticho